Um, budeme pokračovať e, v stredu o 9. Program je zverejnený na internete, takže tým e, končím e, toto zasadnutie.